funkční, to je pravda, ale napriek tomu si zaslúžia pomoc z našej strany v týchto ťažkých časoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A to uzatvára bod o pomoci pre Haiti. Kolegyne, kolegovia, ďalším bodom je spoločná rozprava o rybolove sú tam správy pani Barandika, Galagera, pána Grobačika a pána Ferreiru. No a mm, ako prvý dostanú slovo spravodajcovia. No a hneď na úvod pani Bilbao Barandika na 4 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Najskôr by som eh, chcela zagratulovať rybolovu v Biskajskom zálive. Treba plniť plán, aby sme eh, aby sa lovili ryby tak, eh, aby sa neohrozovali ich stavy. Teda a treba, aby to bolo ekologické, ekonomické a spoločensky udržateľné. A to je možné na základe vedeckých stanovísk ktoré e, definujú, definujú kvóty na základe biomasy. V júli 2009 e, bol predložený návrh e, spolu s francúzským a španielským sektorom sme si stanovili cestovnú mapu v spolupráci s vedeckými inštitútmi, inštitútmi a regionálnou radou pre západné vodstva. že vypracovali sme e, spoločné, spoločné, stanovisko, spoločné e, stanovisko, ktoré bolo prijaté aj s ohľadom na e, vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti. Už prijali sme príslušné kroky a 21. novembra sme vo výbore pre rybolov uskočili indikatívne hlasovanie. Toto hlasovanie rada a komisia prijali my sme odvedli veľký kus práce a súčasne sa dá skonštatovať, že sa vypracováva nariadenie, avšak nedostali sme viac informácií a tým sme sa dostali do veľmi žalostnej situácie. Počas španielského predsedníctva bola vyrokovaná iniciatíva s radou v trilógu a veľmi neočakávanie španielské predsedníctvo nám neskôr oznámilo, že španielské a francúzske vlády sa dohodli to na teraz odložiť, pretože neexistoval žiadny eh, právny základ. A eh, francúzske predsedníctvo spýtalo nového predsedníctva, či eh, je ochotné ďalej rokovať. No a odpoveď znela, že nie je tu žiadny, žiadny časový mhm. harmonogram. Už predseda hovorí rečničke, že hovorili príliš rýchlo. Nech sa páči, môžete pokračovať v takej rýchlosti, ale nikto tomu nebude rozumieť. Dobre, takže počas španielského predsedníctva sa to uzavrelo bez trialógu, bez konsenzu. No ja by som sa chcela spýtať nového predsedníctva, či sú ochotní rokovať. No a my nepovedali, že nie je tu žiadna časová tieseň, rada nechcela ďalej pracovať. Uskutočnilo sa nové hlasovanie, to nám navrhla, navrhol právny servis a boli prijaté tri teda s hospodárskou radou, ktorá hovorí, že 0,4 je adekvátna. No a hovorí sa o neporušené, neporušené ryby ulovené. No už ďalší pozmeňujúci návrh sa týka revízie lovu. Keď pre vedecký výbor nie je neexistuje dostatok informácií na hodnotenie biomasy, tak potom nemôže byť sektor potrestaný tým, eh, že tá kvota bude znížená o 25 v porovnaní s prechádzajúcim rokom. No už bol predložený návrh, eh, že zníženie nemôže byť vyššie ako o 10 Rada a komisia to však nerešpektovali. My ešte stále hovoríme o iniciatívach, ale súčasne dostávame informácie, že rada sa dohodla e, iniciatívu stiahnuť. Je to správne? No a komisie by som sa rada spýtala, prečo, čo chcete urobiť, ja by som chcela, aby ste dnes na tieto otázky zodpovedali, aby som chcela, aby belgické predsedníctvo by mi vysvetlilo, prečo sa rozhodlo stiahnuť túto iniciatívu. Ja chcem jasné odpovede, čakáme už 14 mesiacov, ale celá situácia je veľmi zmetená postup komisie a rady pripravuje Európsku úniu okolo dôveryhodnosť sektoru, ktorý čaká na riešenia. Od septembra 2009 do teraz um, sa nič nestalo. Európsky parlament je ochotný chopiť sa svojich a využiť svoje kompetencie, avšak súčasný postup nezodpovedá našej autorite v 21. storočí. Transparentnosť je kľúčové slovo, no a ja by som chcela požiadať o rovnaké heslo. Ďakujem pekne. A teraz pán Gallagher, zdôrazňujem 4 minúty. Je, ja sa budem snažiť. Drahé kolegyne, kolegovia, pani komisárka. Najskôr by som chcel poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali so mnou pri prípravách na tejto veľmi dôležitej správy o atlantickej makrele no, a Stavridy ostrovokej. No, a e, komisia a rád by som chcel po- poďakovať za ich podporu. Bola to skutočne veľmi plodná spolupráca dialog a podnety všetkých zúčastnených eh, ma a mi umožnili predložiť dnes túto správu. Ja dúfam, že bude všeobecne prijatá nuša jeden z najdôležitejších, eh, táto ryba je jedna z najdôležitejších pre rybarov v Európe. v roku 2002 sa uskutočnil summit OSN o udržateľnom vývoji. Na tomto samite komisia e, sa dohodla, že udrží e, e, stavy rýb na takej úrovni, ktorá umožní maximálne možný úlovok. No a následne bola vypracovaná správa v spolupráci s inými orgánmi, ktoré predložili tento návrh. No a každé tri roky od roku 1997 sa konajú kontroly stavu no- zber údajov, bol nedostatočný na to, aby vedci mohli plne zhodnotiť eh, stav eh, mm, populácie eh, tejto ryby. A preto nebol vytvorený ani nejaký vzorec alebo pravidlo pre mechanizmus výpočtu ročného alebo ročnej kvóty úlovu z danej oblasti. A plán bol, že v roku 2009 to vstúpi do platnosti a začne fungovať. Avšak kvôli prijatiu Lisabonskej zmluvy to bolo odložené. Samozrejme, ja plne, ja plne rešpektujem radu rozhodnutia. Ja som sa stretol s zástupcami belgického predsedníctva ešte pred prijatím mojej správy na výbore. No a oni mi odporúčili návrh, ktorý by rade dal istú mieru flexibility, čo sa týka celkového výlovu. No a belgické predsedníctvo, teda tá správa, ktorú prijal e, výbor, a to ochraňuje exkluzívne právo rady podľa zmluvy pridelovať kvóty výlovu. Ja vítam rozhodnutia EPP, eh, SAD a GUE. No a chcel by som všetkých informovať, eh, že spravodajca podporuje pozmúce návrhy socialistov, avšak eh, nemôže prijať pozmúce návrhy EPP a GUE. A z to z jednoduchých dôvodov. Vedecké stanovisko je jasné. Toto je druh ryby, ktorý sa týka celej geografickej oblasti ak by parlament prijal návrhy EPP a GUE, tak by plán riadenia stavu rýb um, úplne znemožnil. Boli by tam dve kvóty alebo dva nejaké systémy pre jeden druh ryby. No ak by to tak bolo, to by znamenalo veľmi nebezpečný precedens pre budúcnosť. No a ja nesúhlasím s vyhubením rýb. No a tí, ktorí nás podporia, alebo tí, ktorí podporia, tak to urobia pre svoje nejaké vlastné, vlastný prospech alebo z hľadiska vlastných členských štátov. Avšak toto je globálny problém. Ja rešpektujem obavy všetkých členských štátov a zohľadnil som ich pozmeňujúce návrhu 7, ktorý sa týka návrhu správy, kde sa hovorí o tom, že tento plán bude implementovaný za ohľadom na súčasnú stav rýb a historické stavy. Takže ten pozmeňujúci návrh je priateľný e, pre radu. Ja chápem obavy španielských a portugalských kolegov, ale túto politiku by sme mali nechať tak, ako je. Ďakujem. E, Grobarček je 4,5 lepta. Ďakujem. Teraz má na 4,5 minúty slovo pán Grobarček pán predseda, pani komisárka. Na začiatok by som chcel eh, poďakovať všetkým vám, ktorí prispeli k tejto správe. Európska eh, komisia, tieňoví spravodajci, aj teda členovia výboru pre eh, rybolov ma značne podporovali. Dopracovali sme sa naozaj k zhode a takisto jednomyselne prijali túto správu, takže chcel by som im všetkým ešte raz týmto poďakovať. Cieľom tejto správy je e, zaoberať e, sa e, platesou bradavičnatou a existujúcim modelom v jej prípade. Tento systém funguje pre určité druhy rýb, a článok 15a je veľmi dôležitý v určitých oblastiach. Ale ehm, v prípade výlovku, ktorý nie je dôležitý z komerčného pohľadu a nie, nedá, nie je požívateľný pre ľudí, Hovorí sa o tom, že je možné e, vlastne vyhodiť z, e, teda, teda z lodí e, žijúce exempláre pasy bradavičnatej. Táto úprava sa teraz zaoberá trvalo udržateľným riadením zdrojov stavov týchto rýb. Ide teda o to, že v určitých oblastiach e, sa má zaviesť úplný e, zákaz e, takéhoto výlovu, ktorý nie je potrebný. Ide tu o zlepšenie efektívneho využívania zdrojov. Avšak takýto úplný zákaz v prípade platy bradavičnej alebo akýkoľvek inej ryby z tejto podobného druhu by mohlo mať dokonca negatívny vplyv na ich populáciou. Obávam sa, že úplný zákaz v tejto oblasti by sa využil ako eh, výhovorka na to, aby eh, bolo možné loviť väčší počet iných eh, rýb. Niezbędnych jest niezwłoczne wprowadzenie v pełni udokumentowanych menších, menších, teda menších rozmerov a je teda potrebné, aby sa e, naozaj zlepšil monitoring e, plavidiel, zlepšil dohľad a kontrola. Je potrebná 100% e, kontrola toho, čo sa vlastne dovezie, dovezie na pevninu. Inak ochrana rýb v Baltickom mori nebude realistická a nesplnili by sme ciele, ktoré e, všetci smeru, e, sledujeme v tejto oblasti. Na to, aby sme regulovali e, výlovky, výlovky v Baltickom mori, tu treba povedať, že naj, najhorší vplyv má priemyselný rybolov v tomto mori, ktoré je osobitne citlivým morom podľa viacerých organizácií je to najcitlivejšie, je, je, patrí e, k tým najcitlivejším e, morským ekosystémom na svete. V dôsledku klimatických zmien, ktoré e, vlastne sa ktoré prebiehajú, je aj, že ryby menia svoje zvyky, menia miesta, trenia z tých, e, ktoré boli doteraz, doteraz obvyklými na nové. Tomu by sa mal prispôsobiť aj výskum. Určité oblasti sú momentálne vyňaté spod ochrany a e, my by sme mali teda ošetriť všetky tie zmeny, ku ktorým momentálne dochádza a preto by sa mali revidovať e, tie oblasti v Balskom mori, ktoré sú momentálne uzavreté pre rybolov. Pán Ferreira na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážne kolegyne, kolegovia. Um, zavadzanie uh, rýb, ktoré nie sú domácimi druhmi, uh, ohrozuje biodiverzitu na celom svete. Aj um, toto vlastne uznáva komisia, takisto sa uznáva, že uh, využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich uh, druhov súvisí s akvakultúrou. Uh, v pobrežných oblastiach a aj teda v oblastiach riek. E, týmto sa zaoberá aj jeden veľký výskumný projekt, ktorým sa zaoberajú mnohé, e, mnohé členské štáty. Tento projekt sa nazýva IMPAS a zaoberá sa opatreniami, ktoré e, bojujú práve proti tomuto. Vytvorila sa tu pracovná definícia. Ide tu teda o tzv. uzatvorenú akvakultúru táto teda definícia, tento projekt hovorí o tom, že je teda možné znížiť nebezpečenstvo toho, aby e, unikali do prírody cudze a lokálne sa nevyskytujúce, nevyskytujúce druhy je e, teda e, zlepšiť aj podmienky počas transportov. Treba však sa zaoberať aj teda nezmyselných administratívnych zábran, rôznych povolení, Dôležité je e, tu aj hodnotenie rizík. Existujú tu e, technické aj vedecké opatrenia týkajúce sa akceptovateľnosti rizík. Ide tu aj o politické rozhodnutia, zjednodušenie procesu um, by malo súvisieť e, s prísnou definíciou a stanovením e, predpokladov, e, ktoré majú splňať e, podniky v oblasti teda zatvorenej akvakultúry. Je dôležitá aj kontrola týchto zariadení, aby sa zabezpečilo, že technické predpoklady naozaj aj splňajú. A to isté platí aj preto, aby sa dbalo na bezpečnosť v, počas e, transportov. E, o toto, e, toto sú tie najdôležitejšie body v tejto správe. S týmto súvisia aj pozmeňovacie návrhy. A potom ešte jedna dodatočná myšlienka z mojej strany trvalo udržateľná akvakultúra si e, vyžaduje e, e, naozaj podchytenie expertov z technickej oblasti tak, aby sme tu mali nielen diverzifikáciu v oblasti potravinovej, ale aj zabezpečili ochranu životného prostredia. Je teda e, potrebné, aby sme vytvorili aj silné stimuly e, v tejto oblasti. Je potrebné podporovať akvakultúru, ale je potrebné aj, aby sme hospodárili trvalo udržateľne a chránili pritom životné prostredie. E, je takisto potrebné podporovať výskum tak, aby táto oblasť výskumu bola dostatočne podporovaná. Na záver by som sa chcel poďakovať za spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom. Naša spolupráca bola veľmi plodná. Ďakujem aj e, zložkám komisie, aj rady, aj španielskému e, predsedníctvu, samozrejme aj belgickému za spoluprácu, ktorú e, sme vlastne tu mali počas posledných mesiacov. Ďakujem pekne. V mene komisie teraz pani Damanaki, pán predsedajúci, člen, členovia parlamentu, páni poslanci, páni poslanky, nechcela by som povedať pár slov, pokiaľ ide o dlhodobý plán lovu sardely. Chcela by som sa poďakovať pani Bilbao, ktorá aj ostatným členom e, výboru pre rybolov za tento návrh. Chcela by som povedať pani Bilbauto, že áno, bolo tu omeškanie, pokiaľ ide o prijatie tohto návrhu, ale takisto by som chcela povedať, že bolo úplne jasné, že komisia urobila všetko, čo bolo v jej kapacite, aby deblokovala túto situáciu zásoby sardely v Biskajskom zálive e, hrozilo úplnej patovej situácie a v roku 2005 tieto oblasti rybolovu boli zatvorené. Až 5 rokov neskôr, v, roku, v januári roku 2010 boli tieto uh, miesta znovu otvorené. Zásoby týchto rýb sú limitované a preto, preto máme v platnosti strop lovu 15 tón som skutočne rada, že tento návrh už nám pomáha, aby sme lepšie mohli kontrolovať zásoby sardely. A tí, ktorí sú závislí od rybolovu, sú momentálne v ťažkej situácii a musíme zabrániť tomu, aby sa takáto situácia v budúcnosti opakovala. Iný spôsob, ako to môžeme urobiť, je využívať túto zásobu sardely v Biskalskom zálive čo možno naj zmysluplnejšie, aby sme sa vyhli takéto situácii, aby sa neopakovala. Náš návrh ukazuje, že sa to dá urobiť tak, že budeme dávať že zabezpečíme udržateľnosť tohto priemyslu. Ak sa chceme vyhnúť uzavretiu, tak musíme, držať, musíme udržať ehm, hranicu rybolovu na 30%. Ďakujem výboru, pokiaľ ide o podporu, pokiaľ ide o obsah, aj tým, že delegovali právomoci na komisiu. Podporujem tieto pozmeňovacie návrhy a takisto podporujem aj tie pozmeňovacie návrhy, ktoré súvisia s návrhom, ktorá hovo, ktorý hovorí o novom nariadení, ktoré je platné od, roku, od januára roku 2010. Máme tu však jednu výnimku a tá sa týka zníženia omeškania, pokiaľ ide o informovanie, informovanie úradov po vniku do prístavu do 4 hodín. Takto je to napísané v novom kontrolnom ustanovení. Viete, že toto nové kontrolné ustanovenie je teraz platné už od začiatku tohto kalendárneho roku. Nepodporujem situáciu, aby som teraz prišla znovu s návrhom zmeny tejto, tohto nariadenia. Toto nariadenie umožňuje pobrežným štátom, aby robili zmeny, ak to potrebujú. Čiže sme to už vyriešili, nepotrebujeme teraz meniť znenie to, tejto, toho kontrolného ustanovenia, ale vy ste tí, ktorí budú o tom rozhodovať. Teraz by som sa obrátila k druhej správe, ktorá sa týka viacročného plánu pre západnú populáciu Stavrdy Ostrobok. Chcela by som povedať, že pán Galager ako spravodajca všetci členovia výboru pre rybolov skutočne urobili vynikajúcu prácu. Pokiaľ ide o túto správu, chcela by som sa im úprimne poďakovať za ich ťažkú a konštruktívnu prácu a prístup západná populácia Stavridy Ostrobokej je dôležitá, predovšetkým pokiaľ zoberieme do úvahy tri druhy Stavridy. Zásoby sú v dobrom stave, čo vlastne podporuje aj možnosť dobrého výlovku. Populácia Stavridy Ostrobokej však nekorešponduje s našim cieľom, aby sme mali záväzný manažment tohto rybolovu. A preto v kontexte tohto plánu, ako ostatné viacročné plány, e, nám majú umožniť, aby sme sa vyhli situácii zvyšovania výlovku. Musíme tomuto sektoru, ktorý loví stavri do ostroboku, zabezpečiť udržateľný, udržateľný stav Musíme mať rovnaké cieľe aj s komisiou, aj s členskými štátmi a preto chcem podporiť členské štáty, ktoré súvisia s návrhom tohto pozmeňovacieho návrhu, ktoré je v súl- ktorý je v súlade s ustanovením, ktoré je platné už od januára tohto roku. Mala by tu byť možnosť adaptovať sa na e, ročné limity, ktoré boli stanovené Avšak máme tu pozmeňovací návrh, ktorý sa neuberá tým správnym smerom. Akceptácie z vašej strany návrhu rady, ktorý hovorí o plus minus 500 tón. Táto, toto číslo 5000 tón nie je vedecky podložené. Ako môžeme k tomu pristúpiť? Prečo 5000, prečo nie 6 alebo 7? zvýšiť celkový povolený výlovok e, je niečo, na čom musíme sa zhodnúť všetci. A teraz prejdem k tretej správe, ktorá súvisí o obmedzeniach lovu bradavič. Na To je takisto. Ďakujem spravodajcovi, pánovi Grobarčíkovi, za správu, ktorá bola prijatá jednohlasne. Chcela by som sa takisto poďakovať výboru pre rybolov za podporu. S týmto návrhom zabezpečujeme legálnu kontinuitu, pokiaľ ide o našu politiku eh, ktorú sme predložili eh, pre túto oblasť a určité reštrikcie na lov určitých druhov rýb. Pán predseda, Teraz sa budem sústrediť na poslednú správu v tejto debate, ide o využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov akvakultúre. Takisto by som sa chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Ferrerovi za jeho prácu a za výbor pre rybolov. Ako viete, komisia sa zaviazala, že bude podporovať udržateľný rozvoj akvakultúry v Európskej únie prostredníctvom novej stratégie akvakultúry. Toto je spojené s ochranou životného prostredia, ale takisto vytvorením podmienok na zjednodušenie akvakultúrnych operácií. Toto potrebujeme. Súčasná modifikácia nariadenia, ktoré hovorí o využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov zjednoduší aktivity, ktoré súvisia s akvakultúrou, tým, že sa bude eliminovať určité administratívne bremeno a zabezpečí sa zároveň aj lepšia ochrana e, habitátu akvakultúry. To nie je všetko, čo môžeme urobiť a preto vítam aj návrh pána Ferreru, ktorý chce zlepšiť naše výskumné kapacity v tejto oblasti a pomôže nám svojim návrhom využívať efektívnejšie rozpočtové prostriedky som rada, že výbor pre rybolov e, lepšie e, formuloval definíciu akvakultúry. Chcela by som povedať, že tento návrh bol prijatý komisiou mesiac predtým, než vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Čiže tu máme ten istý problém. Výbor pre rybolov uh, musí zosúľadiť e, toto uznesenie takisto s novou komitológiou v Lisabonskej zmluvy. Považujeme to za vhodné, časovo vhodné presne tak, ako to navrhol Európsky parlament. Formálne budeme musieť upraviť aj náš návrh, ktorý by mal takéto pozmeňovacie návrhy e, zapracovať. A to vlastne bolo príčinou pre tieto omeškania, o ktorých hovoríme. Na záver by som chcela poďakovať ešte raz všetkým spravodajcom z výboru pre rybolov za ich prácu na týchto významných témach. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. No a teraz prejdeme k rečníkom mene politických skupín a ako prvá dostane slovo pani Fraga STV na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedni, vážený pán predseda. A, e, a ďakujem aj autorom za ich e, prácu. Chcel by som povedať niečo k plánom hospodárskym, ale nie k tým zásadným aspektom, na ktoré už poukázali spravodajcovia. Ale chcela by som E, chcela by som jasne povedať, pred akými veľkými inštitucionálnymi výzvami stojíme, a ktoré treba vyriešiť. Európsky parlament e, rokoval s radou a boli prijaté tri správy e, v prvom čítaní, aby sme vytvorili tlak a nejak odblokovali situáciu. Pretože sa tu jedná o budúcnosť nás všetkých No a parlament je ochotný príjmať riešenia, no ale to znamená, že rada uzná a príjme, že v centre plánov je legislatívny postup. To znamená článok 42 zmluvy. Je nezrozumiteľné a nepochopiteľné, že podľa Lisabonskej zmluvy keď bola kompetentná rada, si vypočula parlament, no a teraz rada No a to, teraz všetky správne služby hovoria, že článok 43, bodka 3 treba si vykladať reštriktívne. No a preto by som chcela komisiu požiadať zohľadniť toto stanovisko parlamentu. To tvrdí aj Európsky súdny dvor. No z dlhodobého hľadiska nechceme žiadne problémy a pri love rýb. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Arzenis. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani komisárka Tamanaki. No, v tých správach, o ktorých hodí, hovoríme, je mnoho de- detailov ale je tu aj jasný signál. Európsky parlament žiada ostatné inštitúcie, radu a komisiu, aby naše rozhodnutia o stavoch rýb rešpektovali vedecké fakty. Je absolútne nepriateľné, keď budeme rozhodovať o tom, a je teda nepochopiteľné a nedokážeme eh, hovoriť, keď rokujeme o, o tom, ako loviť jednotlivé druhy rýb, hovoríte, že politické línie. Nie. Potrebujeme vychádzať z vedeckých faktov. Len na tomto základe môžeme uznať a, a zistiť, eh, čo nám ostalo a aký los ešte môžeme dovoliť pretože to má dopady nezvraditeľné tak na morský život, ako aj na stavy rýb. A máme pred sebou reformu spoločnej rybolovnej politiky. No a my teraz žiadame o to, aby ste v rámci tejto reformy prijali odvážne kroky v zmysle toho princípu rešpektovania vedeckých údajov, čo zaistí udržateľnú budúcnosť pre naše ryby a náš rybársky priemysel. Ďakujem pekne. Teraz pán Haglund na jednu minútu. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegovia, ja by som sa chcel sústrediť eh, na správu o love sardely v Biskajskom zálive. Je to dôležitá otázka. Príklad toho, ako sa by sme mali pristupovať takýmto citlivým otázkam, a keď e, stav jedného druhu rýb, kolabuje. kolabuje. roku 2004 bola takáto situácia a teraz sa to týka e, ďalších. I teda vychádzame z princípu e, prevencie a to je jediná udržateľná možnosť. Rybári na úvod by chceli, alebo na začiatku z krátkodobého hľadiska by chceli eh, vyššie kvóty, ale z dlhodobého hľadiska je lepší opatrný prístup, ktorý má naša skupina. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Löwen na dve minúty. Vážený pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia, Lisabonská zmluva zmenila právomoci Európskeho parlamentu, no a Tie plány, o ktoré budeme zajtra hlasovať, sú prvým testom toho, ako sa chopíme o našej zodpovednosti. Ja, si mysl, ja myslím, že tieto výzmy, výzve sme dokázali čeliť spoločne a správne. Samozrejme, treba príjmať kompromisy, treba zohľadňovať vedecké názory a potreby rybárskeho priemyslu v roku 2005 staví Sardely úplne skolabovali. No a momentálne sa zdá, že tiež trošku riskujeme a zabúdame na udržateľný rozvoj a udržateľné stavy, keď myslíme na tie, len na tie krátkodobé výhody. Spočítať ryby je ťažké. Willy Christensen, námorný biolog, biolog povedal, že eh, zrátať ryby je také jednoduché ako zrátať stromy, akurát, že sa hýbu. No, Chcel tým povedať, že eh, je veľká neistota. Nedá sa presne stanoviť eh, ten stav na to treba myslieť, keď Európska únia eh, stanoví maximálny možný výlov, je absolútne nemožné stanoviť, stanoviť kvóty pre všetky druhy rýb a preto potrebujeme nejakú bezpečnostnú sieť, istú maržu, ekosystém treba vnímať v jeho celistvosti a komplexnosti. No a ja dúfam, že v budúcnosti sa to bude zohľadňovať a bude sa to zohľadňovať aj v plávoch hlavu, plánoch hlavu parlamentu a rady. Potrebujeme dlhodobé plány pre celý morský ekosystém. A ja súhlasím so správdajcom Gallagherom rozdeliť jednu kvótu eh, na eh, stavu jedného druhu ryby, a to je proti akémukoľvek vedeckému vedeckým tvrdeniam. Pán Brons. Ďakujem pekne. My teraz hovoríme a nielen, špecific, len o špecifických oblastiach, ale hovoríme tiež o otázkach rybárskych e, lodí v Severnom mori. Ja som sa stretol s rybármi a tých zaujímajú e, problémy, problémy nezamestnanosti a, a, a problémom je obmedzený počet dní, ktorý môžu loviť. Možno to bude až 90 eh, dní. No a ja keď som sa spý, spýtal, aký, aký rozsah by bol prístupný na to, aby neskrachovali, povedali, že um, každý jeden deň už by viedol ku ich krachu. A znižovanie kvót, to je úplne hrozné. Všetky ryby, eh, ktoré sa ulovili treba využiť ich eh, opätovné hádzovanie do mora, je len odpad. K, o kvótach sa eh, o kvótach špe, špekulujú tí a, eh, mocní a bohatí a to a, vedie ku krachu rybárov. Treba kompletne ukončiť všetky špekulácie. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k ďalším rečníkom. Pán Rangel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, milí kolegovia a kolegyne. Pokiaľ ide o správu Gala, predovšetkým pokiaľ ide o tento viacročný plán, eh, kde sa hovorí o love Stavridy Ostrobokej, tak je veľmi dôležité, aby sme obraňovali eh, návrh eh, socialistov, ktorý túto pozmeňovací návrh pani Nevišovej sa venuje predovšetkým trom bodom, ktoré súvisia s, s, s cieľmi zelenej knihy. Treba tu klásť dôraz na sociálne cieľy, na životné prostredie, na rentabilitu, respektíve na dôstojnú existenciu rybárov. A v tomto kontexte je veľmi dôležité, aby sme striktne rozlišovali, keď hovoríme o stave o ostrobokej, tak musíme Eh, rozlišovať zóny 8C, kde sa tento lov sústredí predovšetkým, eh, kde sa vykonáva predovšetkým zo strany malorybárov a kde sú od toho závislí rybári v Portugalsku, Španielsku. Potom je ešte aj industriálny rybolov na severe, kde sa, je zacielená táto aktivita predovšetkým na hospodársky výsledok. Ide tu predovšetkým o harmonizáciu takýchto návrhov, na harmonizáciu cieľov, ktoré súvisia s reformou spoločného rybolovu. A preto sa musíme držať aj odporúčení, ktoré dostala rada, kde sa hovorí o definícii totálneho povoleného lovu, kde sa redefinuje aj zóna 8C, kde sa takisto aj hovorí o tejto zóne ako o zóne, ktorá je vyčlenená pre malorybolov a kde sa hovorí o severe, ktorá, kde je zóna zasa vyčlenená pre priemyselný rybolov. Čiže ide tu o tie špecifické charakteristika každej zóny, ktoré súvisia s lovom stavrdy ostrobokej, aby sa dosiahli ciele spoločného rybolovu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pani Bária. Pani komisárka, gratulujem vám aj a, e, spravodajcom. Budem hovoriť znovu o sardele a takisto aj o stavrde Ostrobokej. Tieto návrhy, ktoré sa ich týkajú, sú komplexným návrhom a blokuje ho rada. Tento sektor bol podceňovaný a vidíme tu určitú situáciu, ktorá je podobná paralýze. A to sa jednoducho nepodarí vyriešiť bez toho, že by sme urobili rozhodnutia, ktoré musia byť urobené zo strany rady a nie komisie. Preto by som chcela sa sústrediť na stanovisko socialistov španielských, ktorí podporujú výzvy, e, ktoré prichádzajú z tohto sektora. A tieto výzvy takisto podporujú aj e, vedecké správy pokiaľ ide o reformu e, spoločnej politiky rybolovu. Kde teda sú korene tejto, e, tejto paralýzy? Musíme navrhnúť nový, musíme navrhnúť návrh a musíme brať do úvahy aj tie návrhy, ktoré už predniesol parlament. Pokiaľ ide o Stavridu Ostroboku, už sme počuli viacero návrhov od pána Galagera, s nimi súhlasíme. Tento vianočný, via, viacročný plán, e, tieto vedecké odporúčania, s tým všetkým sa dá súhlasiť. Pozmeňovací návrh zo socialistickej skupiny ktorý bol veľmi dôležitý a podporila, podporila predovšetkým Španieli, pretože Španielsku rybolov, rybolov a rybársky sektor je e, E, zameraný predovšetkým na lov stavredy, ktorá sa ešte v ten deň aj spotrebuje. Čiže takéto limitácie by mali ekonomický dopad na tento sektor a videli by sme to určité zhoršenie celej situácie. Čiže máme pocit, že pán Gallagher mal zobrať do úvahy aj návrh, ktorý sme predložili my, kde sme hovorili o pobrežnom rybolove. Ďakujem pekne, pani Reimers, nech sa páči, máte minútu. Pán predseda, kolegovia, kolegyne, pani komisárka, Chcela by som sa poďakovať spravodajcom. Vidíme, že sú tu veľké importy rybo, ry, ry, rybých produktov, preto je dôležité, aby sme chránili našich domácich rybolov, ako aj našu domácu akvakultúru. Musíme ich podporovať a chrániť. Musíme zlepšiť metódy rybolovu, aby sme zabezpečili udržateľnú existenciu pre zásoby rýb, ako aj rybárov. Preto sa nemôžeme vyhýbať otázke zlepšeniu, zlepšenia štruktúry akvakultúry. Potrebujeme efektívne zbieranie údajov a intenzívny výskum, pretože iba ak budeme vedieť, že čo sa vlastne skutočne deje, môžeme urobiť správne rozhodnutia, ktoré by boli zamerané na budúcnosť. Nadmerná byrokracia a nedostatky informácií sú častokrát príčinou, preto pre, prečo sa nám nedarí spojiť hospodárstvo a ekológiu, dať ich do súvisu, hoci sa obidve navzájom si neodporujú. Ďakujem. Ďakujem pekne našim ďalším rečníkom je pán Romeva Irueda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja Takisto chcem povedať niečo o te, k tejto debate o sardelách. Chcel by som poukázať na to, že pre sektor e, je veľmi dôležité e, z, e, vyriešiť túto situáciu, aby sa vyriešila aj situácia ohľadne tejto otázky medzi radou a, a komisiou. Musíme skôr postupovať hlavne preventívne. Chceme podporiť návrh komisie z troch hľadísk Máme tu 0,3% už to podporujeme návrh komisie, to znamená, tak celkový povolený lov musí zohľadniť stav situácie a zníženie e, o 25 e, by bolo rozumné. V tomto kontexte považujeme návrh komisie za rozumný. Nechceme tu konať ako lekári, ktorí liečia, ale chceme skôr e, e, urobiť riešenia, ktoré by boli preventívneho charakteru a musíme túto situáciu využiť. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán Kún na dve minúty. Pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, a v mojom príspevku by som sa chcel sústrediť na príspevok Rady a parlamentu pokiaľ ide o zákaz e, v teda e, v súvislosti s plates obrávičnatou a kalkanom veľkým nejde. Je to teda obmedzenie lovu týchto dvoch druhov rýb a zákaz triedenia. Sú to um, veľmi um, chutné ryby a vieme však, že uh, Ide tu o vedecký výskum a o spoluprácu e, výskumníkov s e, rybármi, e, pretože ehm, je treba hodnotiť ehm, tie ryby, ktoré sa vylovia a nedajú sa zužitkovať, ako sa s nimi bude narábať. Kolega Grobarčík vypracoval v tejto súvislosti veľmi dobrý návrh. Treba do nariadenia naozaj zapracovať nový článok 15a. Vypočuli ste si to z jeho úst, veľmi jasne objasnil, že našim spoločným cieľom je, a dosali sme to aj na výbore, aby sa zminimalizoval e, počet e, tých rýb, ktoré sa výlovia a nie sú e, potrebné a potom sa naspäť hádžu do mora. je potrebné, aby e, sa e, naozaj dalo selektívne e, rybarčiť s veľmi modernými metódami a zariadeniami. Tieto ryby zmenili oblasti, kde žijú, treba tomu prispôsobiť aj naše pravidlá parametre by sa nemali znižovať eh, tak, aby eh, bolo, aby, aby sa vlastne vyrábala rybná múčka z e, vynikajúcej kvality. To nie je našim cieľom a preto navrhujeme e, zmluvy, ktoré sa nachádzajú, teraz zmeny, ktoré sa nachádzajú v príslušnom návrhu správy. Ďakujem. A teraz pani Erodust. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Tamanaki. Teším sa, že hneď 4 dôležité nariadenia na tému rybolovu môžeme prijať tento týždeň a že v prípade správ o akvakultúre aj situácii v Baltickom mori môžeme e, teda diskutovať s, nariade, s radou aj s komisiou. E, vo výbore sme vždy e, diskutovali o tom, ako by bolo najlepšie postupovať v oblasti Sardely. Myslím si, že návrh, o ktorom má rokovať plénum, vyzerá veľmi dobre. Myslím si, že Medzičasom už aj EPP e, to pochopila, ktorá e, neprezrela už žiadne pozmeňovacie návrhy. Vychádzam z toho, že oni budú hlasovať e, zajtra pozitívne. Závažnejší problém však máme v prípade rady. Väčšina členských štátov sa zdráha aj teda e, proti e, vôli e, vlastných juristov akceptovať kompetencie Európskeho parlamentu a to rok potom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. To považujem za neuveriteľné. Preto som aj navrhla predsedovi nášho výboru, aby sme napísali list všetkým ministrom eh, rybolovu v členských štátoch. Tešila by som sa, keby sme sa mohli zhodnúť eh, v budúcich dňoch, eh, tak aby sme spoločne ukázali zomknutosť parlamentu. Nenecháme sa radou len tak jednoducho odstrčiť bokom. Ďakujem pekne, pani e, Rodus. A teraz pán Hudson na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ja podporujem líniu pána Gallaghera v jeho správe. E, budeme aj príslušne hlasovať zajtra pri jeho správe. Chcel by som povedať, že princíp viacročného plánovania je naozaj zmysluplný a umožňuje vhodné plánovanie dopredu pre rybárov a pomáha celému sektoru. Ale vo všeobecnosti tu ešte ostávajú určité veľmi negatívne aspekty, pokiaľ ide o e, manažment zo strany EÚ. A mm, určite e, som presvedčený, že tie samotné rybolovné e, národy, ktoré operujú v týchto oblastiach, by mali mať možnosť rozhodovať o týchto otázkach a potom ide teda o ten e, výlov rýb, e, ktoré e, teda sa teda neskonzumujú. Toto je ošetrované v príslušnom programe. Ja dúfam, že komisia sa bude zaoberať tou časťou tohto výlovu, ktorej je možné zamedziť. Ďakujem pekne. A teraz pán Mato Adrover na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa budem sústrediť na dve správy, ktorých výsledok je príkladom toho, čo treba robiť a čo sa nesmie robiť. Ide tu predovšetkým o uh, sardely a o cudzie nevyskytujúce sa druhy. Už sme tu viac ako rok hovorili o téme, ktorá sa stala teraz dôležitou témou e, právomoci, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Už sa vôbec nehovorí o tom, čo je lepšie pre rybárov, pre priemysel rybolovu. Toto je skutočne zbytočná debata, ktorá nie je dôležitá. My sa tu e, sporíme o ročných plánoch a stále nemáme výsledky. A tento pravdepodobne tieto výsledky nebudeme mať. Rybári, ktorí lovia sardely, sa právom sťažujú na administratívne prekážky, ktoré im tento plán prináša, ktoré vedú k tomu, že tento sektor bude aj v budúcnosti znevýhodňovaný. V Európskom parlamente je momentálne nejasné stanovisko, preto by sme mali dať pozitívny signál do tohto, te, do tohto sektoru. Ak hovoríme o cudzích, lokálne sa nevyskutujúcich druhoch, tak to je dobrý prvý krok sme za to, aby sa spojila komisia, rada a parlament bez toho, že by tu boli nejaké kontroverzie právneho charakteru. Potrebujeme novú definíciu pre akvakultúru, ale potrebujeme vytvoriť aj právnu bezpečnosť alebo stabilitu preto, aby sa zredukovala alebo obmedzila byrokracia. Občania už majú tejto byrokracie plné zuby. Musíme zjednodušiť administratívne postupy na to, aby sa celá situácia zjednodušila. Sú rybári, ktorí majú skutočne vážne problémy a preto musíme urobiť jasný signál pre tento celý sektor a musíme na tieto ciele myslieť intenzívne. Ďakujem pekne, pán Sanchez Presedo, pán predseda, pani komisárka. Chcel by som povedať niečo k správam Ferrero a Kovaček. Ďakujem za to, že v prvom čítaní ste dospeli ku kompromisu, pretože pri nariadeniach, ktoré eh, pokiaľ ide o nariadenia, ktoré chcú prispôsobiť rybolov na Lisabonskú zmluvu. Musíme eh, prevádzkovať rybolov tak, aby bol udržateľný. Určité obmedzenia, ktoré máme v Baltickom mori sú dôležité opatrenia, ktoré e, musia byť zapracované aj do nariadení. Toto zacielenie by sa mohlo rozšíriť aj na ostatné morské oblasti, pretože to patrí, patrí to do tejto oblasti. Pán predseda, myslím si, že je dôležité, aby Európska komisia e, vytvorila nové definície pre akvakultúru a akvakultúrne zariadenia, aby sa zjednotili a prispôsobili e, nové právne úpravy na Lisabonskú zmluvu. Chceme náš ekosystém predsa šetriť a nie ničiť. Pán Kadek, máte dve minúty, nech sa páči. Pani komisárka, ctení kolegovia a kolegyne, najprv by som chcel sa poďakovať všetkým spravodajcom k im ich správach. Skutočne ma teší, že parlament už v prvom čítaní tieto dva viacročné právy dokázal podporiť. Parlament je v tomto prípade spolurozhodovateľom a v prípade Zardely Máme skutočne e, taký druh ryby, ktorý, ktorej lov sa musí upraviť a preto je dôležité, aby sme v tejto oblasti spolupracovali aj s členskými štátmi. Pokiaľ ide o odhadzovanie nepoužiteľných živých rýb, tak musíme ich e, obmedziť, aby sme mohli e, zlepšiť e, zásoby týchto rýb a chrániť ich. Takisto treba využívať čo najmodernejšie lode a technológiu rybolovu keď budeme zajtra, keď zajtra podporíme správu o udržateľnom, udržateľnom rybolove Stavridy Ostrobokej, tak budem gratulovať aj pánovi Galagerovi, pretože týmto spôsobom sa dostaneme k takej metóde, kde budeme mať tak, ktorý zabezpečí uh, udržateľný, uh, udržateľnú rovinu výloku tohto druhu ryb. Spravodajca v svojej správe E, kladie dôraz na to, že musíme e, musíme znížiť množstvo rýb, ktoré sa pri rybolobe háče späť do vody ako nevyužiteľné a v tomto ohľade musíme zlepšiť aj právnu úpravu a zapracovanie nových právnych úprav, ktoré budú dôležité na zlepšenie celkovej situácie. Musíme rozlišovať medzi priemyselným rybolovom a malorybolovom, a pretože takáto definícia oboch je dôležitá pre celkovú e, politiku rybolovu. E, a v tomto kontexte vítam aj správu pána Grobarčíka, kde sa hovorí o nereálnosti totálneho zákazu e, odpadu pri rybolove e, si bradavičná a teda kalkana veľkého. Ďakujem teraz pán Milana. Ďakujem pán predseda. Za jednu minútu nestihnem sa vyjadriť eh, k štyrom správam, takže sa budem sústrediť na tú pani eh, pána Ferreira. Eh, ochrana biodiverzity by sa pre nás mala stať veľmi dôležitou, keď diskutujeme o rybolove a o akvakultúre. Tento kompromis je naozaj výsledkom dobrej spolupráce kolegu Ferreira s ostatnými a naozaj dobre ošetruje obavy v tejto súvislosti. Nemali by sme uh, mať, e, e, mali by sme naozaj veriť e, výskumu a mali by sme byť naozaj veľmi prísni, pokiaľ ide o kontroly a normy, mali by sme byť presní a snažiť sa minimalizovať rizika pre životné prostredie. Treba sa o to naozaj postarať a chrániť biodiverzitu. Pani komisárka, e, tieto návrhy na tému akvakultúry dúfam budú zahrnuté do reformy spoločnej e, politiky e, rybolovu v jednom jednotnom zjednodušenom nariadení o akvakultúre. Myslím si, že to by naozaj zjednodušilo všetky postupy, ktoré v tejto oblasti máme. Ďakujem a teraz by sme prešli k postupu Catch the Eye.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 komplexný plán o Tavride Ostrobokej v Balckom mori. No a, a na tej v Balckom mori. Už sme žiadali viackrát komisiu o vysvetlenie, avšak zatiaľ sme sa nedočkali žiadnej reakcie. Potrebujeme mať uniformný systém um, je to veľmi dôležitý druh ryby pre rybárov, aj pre polských rybárov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako ďalší nasleduje pán Krauli. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne všetkým spravodajcom za ich eh, správu, hlavne pánovi Galagarovej. A len eh, dve veci, dve veci ma automaticky napadli pri tejto diskusii. Poprvé, že celá oblasť vytvárania hľadania spoločenstiev a nejaké rozdelenie maximálneho možného úlovu je absolútne nezodpovedné a musíme byť proti tomu. Po druhé, čo sa týka vyhodzovania rýb, tak možno práve teraz je čas vytvorenia istého trhu. Pre ten vedľajší úlovok rybárov. No a prečo by nemohli byť využívané a nejak znášať náklady na lov. No a to môže byť náhrada e, za tie tóny e, rýb, ktoré dovážame a za ktoré zaplavujú trhy Európskej únie. Mohla by to byť prospešná situácia pre všetky strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Králi a pán Griffin. Pán predseda, je veľmi dobré, že Európska únia sa snaží chrániť ohrozené druhy rýb, ale predtým, než si tu budeme gratulovať, tak si treba pripomenúť, že mnohé pravidlá z minulosti boli obrovským zlítaním. Vody Veľkej Británie boli vylovené takmer až na dno. No a realita je ochrana že realita je taká, že ochrana rybných stavov by mala byť ponechaná rybárom a regionálnym samozprávam. je um, systém a názory Veľkej Británie sú jednoduché. Treba zaviesť uh, nejaké vážené uh, limity tak, aby všetky, všetky, všetok úlovok uh, bol určený na pre človeka alebo strahovanie zvierat. Treba prechádzať špekuláciám, No a kvóta, aké, akékoľvek kvóty by mali vlastniť e, rybári, ktorí žijú v harmonii s tými vodami. A... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz by rád povedal niečo pán Kelly. Vážený pán predseda, ja nie som nejakým odborníkom na túto vec, ale keďže som obyvateľom ostrova, e, tak viem, že rybolov je veľmi dôležitý pre všetkých obyvateľov. No. A niektorí kolegovia, ktorí sú lepší odborníci, uviedli dôležité veci, ako napríklad nezmysel vzdielaných kvót pre dva živočišné druhy. My máme iný názor EVP, ale súčasne, čo povedal pán Gallagher, má istý zmysel, pretože stavrida ostroboka je ohrozený druh. No a treba preto vychádzať z vedeckých faktov. No a kolegovia, ktorí hovorili o vyhocovaní, ja by som chcel, aby sa rozvíjala ďalej akvakultúra. No a čoraz viac bude narastať na dopyt po rybých produktoch a dúfam, že naši občania budú mať k dispozícii všetky druhy. Ďakujem pekne. Do. Dobre, ja som sa nedávno e, snažil vyjadriť v nákladoch, spoločnej, spoločne, nákladoch spoločnú e, rybolovnú politiku no, náklady na vyššie e, náklady e, na stavu sú 3,4 miliardy ročne, e, náklady na byrokraciu no, sú približne 2,8 miliardy ročne, no a dokopy je to 1,1 miliardy. No a o prácu od roku 1997 prišlo, prišli tisícky ľudí, No a dopad, náklady na dopad eh, na ľudí a prírodu sú nevypočítateľné. Hospodársky, hospodárske dopady sú skutočne katastrofou. Tisíce rýb sa každoročne vyhacujú späť do mora. Riešením pre Britániu by bolo samozrejme vystúpiť z Európskej únie a získať späť kontrolu nad teritoriálnymi vodami a rozumne riadiť revitor, revitalizovaný rybolovný eh, priemysel. Ďakujem pekne na záver, pán Cortés Lastra. Pán predseda, pani komisárka, eh, eh, lov sardel bol pozastavený pred 5 rokmi z vodu nízkych nízkych stavov. Teraz na základe vedeckých kritérií e, sa majú kroky zmeniť. Toto podporuje aj príslušný sektor, ktorý potrebuje stabilitu, preto e, e, žiadam, aby komisia pozastavila svoj návrh a rešpektovala návrh parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani komisárka Damanaki. Chcela by som poďakovať e, všetkým členom parlamentu za ich príspevky. Dnešná diskusia bola naozaj veľmi zaujímavá. V prvom rade by som chcela reagovať na to, čo povedala pani Fraga e, v mene EPP, aj e, ostatní, pokiaľ ide o inštitucionálne problémy, ktoré momentálne zažívame, pokiaľ ide o nové prostredie, ktoré sa vytvorilo v dôsledku zavedenia Lisabonskej zmluvy. Pokiaľ ide uplatňovanie Lisabonskej zmluvy, e, e, tu sme sa dostali do novej éry a musíme sa jej prispôsobiť. Veľmi jasne by sme mali preto povedať, že komisia chápe a podporuje myšlienku, že parlament e, by mal mať možnosť sa vyjadriť, pokiaľ ide o pravidlá v oblasti rybolovu. Myslíme si, že tu sú zmluvy naozaj veľmi jasné. E, takže takéto je naše stanovisko, ale ako viete, e, zo strany e, rady je tu určitá reakcia. Niektoré členské štáty veľmi silne reagujú. Takže naozaj musíme nájsť nejaké riešenie v tejto oblasti, inak nemôžeme tieto dlhodobé plány riadenia si vytvárať a ako viete, v nich spočíva naša budúcnosť. Nemôžeme teda pokračovať ďalej s novou e, politikou, e, iba e, teda keď budeme mať tu tieto dohadovania na krátkodobej úrovni, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí. Takže musíme sa snažiť nájsť nejaké východisko, možno eh, na úrovni nejakého stretnutia všetkých troch inštitúcií. Eh, pozveme teda zástupcov eh, rady aj parlamentu na to, aby sme hľadali spoločne aspoň nejaké kompromisy, ktoré potrebujeme čo najrychlejšie, lebo takýmto spôsobom nemôžeme pokračovať ďalej. E, pretože momentálne je príprava týchto dlhodobých e, plánov riadenia zablokovaná a musím povedať, že mnohé z nich sú veľmi dôležité. Ehm, sú dôležité aj e, teda pre stavy mnohých druhov rýb, takže čakáme na inštitucionálne riešenie tohto veľmi citlivého problému. Pokiaľ ide o príspevky ostatných politických skupín, chcela by som privítať e, to, čo povedal pán Haglund e, a pán e, Arsenik a ďalší. Súhlasím s nimi, že to, čo potrebujeme, sú plány dlhodobého riadenia a vlastne rešpektovanie vedeckých výskumov. A dôležité je aj to, čo, vlastne, o čo nás žiada sektor rybárstva. E, diskutujeme teraz o jasnom príklade situácie. Ide tu o e, plán Sardel. V skutočnosti tam sme naozaj zakázali lov na 5 rokov, teda nie na 5, ale na určité obdobie. To jasne dokazuje, že nemôžeme pokračovať e, ďalej, tak ako to teraz nemôžeme ignorovať e, vyjadrenia vedcov. Musíme tu naozaj hľadať nejaké riešenie. E, Takže mojou myšlienkou je, aby sme eh, pokračovali ďalej v našom eh, úsilí, eh, v reformách, ktoré by vychádzali z vedeckých výskumov. Mm aj tam, kde teda e, vedecký výskum nie je dostatočne jasný, pretože nevychádza z dostatočného počtu e, údajov. E, tam sa musíme tiež snažiť o to, čo je v našich silách. Sú potrebné technické opatrenia a musíme si uvedomiť, že toto vyhodnocovanie je dôležité a tiež musíme zdôraziť na úrovni členskej krajiny, že je potrebné vypracovať politiku pre prípravy prípady záplav budeme sa tomuto venovať. Pokiaľ ide o zahadzovanie nepotrebných výlovkov, budeme sa tomu venovať a tu potrebujeme skutočne odvážnu politiku. Domnievam sa, že si nemôžeme dovoliť vyhadzovať ryby späť do mora, keď sú také hodnotné. Nemôžeme si to jednoducho dovoliť. Možno to bolo nejaké riešenie, keď sme mali dostatok rýb v našich vodách, ale teraz e, máme skutočne obrovský problém a už si nemôžeme dovoliť vyhadzovať ryby späť do mora. Teda musíme nájsť nejaké riešenie a tu chcem oceniť návrhy ako napríklad kompenzovať rybárom náklady, ktoré im vznikajú v dôsledku týchto vedľajších výlobkov. Isté, že nejaké riešenie nájdeme, ale musíme sa snažiť e, touto našou reformnou politikou e, snažiť sa pohnúť sa na ceste znižovania týchto nepotrebných výlovkov. Viete, že budú potrebné aj technické opatrenia, ale musíme si uvedomiť, akým smerom je potrebné sa uberať. Ešte posledná pripomienka, pán predsedajúci, pokiaľ ide o problémy akvakultúry. Musíme znížiť prekážky, ktoré sú kladené v akvakultúre. Tu súhlasím so spravodajcom pánom Milanom a aj ostatnými rečníkmi, ktorí hovorili na túto tému. Ehm, k tomuto môžeme povedať nasledovné. Snažíme sa v rámci reformy eh, spoločnej politiky rybolovu eh, zakomponovať túto tému do našho úsilia a tiež chceme prehlbiť vedecký výskum na tému druhov akvakultúry, pretože skutočne potrebujeme sa uberá cestou eh, masovej produkcie týchto výrobkov, ak akvakultúra bude alternatívnou k nášmu odvetviu rybolovu. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz dávam slovo našim spravodajcom, aby zhrnuli e, túto rozpravu. Najskôr pani Bilbao. En primer lugar, komisaria. Nuž, eh, najskôr, pani komisárka, ja by som bola veľmi rada počula odpoveď na otázku, či máte v pláne držať sa stanoviska rady, pokiaľ ide o kompetencie, ktoré získal Európsky parlament v dôsledku Lisabonskej zmluvy. Nežiadali sme komisárku, aby stiahla tento návrh. Chceme, aby komisárka eh, odpovedala na túto otázku, pretože táto oblasť potrebuje konkrétny plán. Už viac ako dva roky pracujeme na pláne spoločne s komisiou a s vedeckými inštitúciami. Došlo k zastaveniu činnosti v tejto oblasti po období 5 rokov, zatiaľ čo za posledný rok 7 miliónov tón bolo vylovených. A práve preto musíme vedieť, aké kvóty budú platiť, ak sa chceme držať e, efektívnejších e, menších kvót. A preto si uvedomujeme, že už sme dosiahli tie hodnoty, ktoré boli stanovené. Toto odvetvie čaká na to, aby sme prijali rozhodnutie, aby sme ho prijali transparentne. Ja hovorím po svojom mene a môžem vám povedať, že ja som sa usilovne snažila o to, aby sme vypracovali plán, ktorý toto dve potrebuje, ale je to mnoho politických skutočností, ktoré narúšajú, zatemňujú túto tému a preto je potrebné vyriešiť otázku dane a kvót. Už mnoho rokov sme svedkami tejto situácie, ale 21. storočie nesmie byť storočím temnosti, potrebujeme transparentnosť. Najposlednejšia správa Baskického vedeckého inštitútu dokazuje, že je v tejto oblasti o mnoho viac ančovičiek, ako Europol uvádza, ale ja by som bola rada, keby ste odpovedali jasne na túto otázku, komisárka. Ďakujem pekne. Teraz pán Gallagher na dve minúty. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať aj eh, kom, pani komisárka, aj kolegom, ktorí prispeli eh, v tejto rozprave, aj teňovým spravodajcom. Pán Gallagher, prosím, môžete si eh, prisunúť mikrofón bližšie. Dobre, takže pán Gallagher začína ešte raz. A chcem poďakovať všetkým kolegom, teňovým spravodajcom, spravodajcom, ďalej výboru pre rybolov, rade, komisii, svojmu politickému poradcovi našej skupiny, aj svojmu vlastnému Rada je rozdelená, pokiaľ ide o pravidlá, či by to mala rozhodnúť iba rada, alebo uh, aj nejaké iné orgány. Chápem, že ministri o tom ešte budú rokovať. Dúfam, že zvýťazí zdravý rozum. Odvolávam sa na ťažkosti, e, ktoré spomínala pani komisárka, pokiaľ ide o plus minus 5 tisíc tón. E, tejto téme sa venujeme už viac ako rok, vážna pani komisárka. Myslím, že toto je e, dobrý krok vpred. V takýchto ťažkých časoch musíme byť prakticky, musíme sa snažiť prekonať ťažkosti. Socialista by som rád povedal, že e, pokiaľ ide o moje stanovisko, to je úplne jasné k tomuto pozmeňovaciemu návrhu. Ja odporúčam, aby sme tento návrh podporili, pokiaľ ide o návrhy EPP. Tejto skupine môžem povedať, že sa môžu zamyslieť. Ja E, som zapracovala ich e, návrhy, konkrétne návrh číslo 7, ktorý sa e, zaoberá umelým výlovom a právami lovu. Každý jeden parlament si musí uvedomiť, že v tomto parlamente je mnoho správ a ak chceme byť konzistentní, musíme sa držať svojich princípov, svojich zásad, aby sme si neprotirečili vo svojich rozhodnutiach vedeckého hľadiska je nesprávne a rozdeliť tie hodnoty povoleného výlovu, tak e, myslím, že to nie je správna cena, ktorou by sme sa mali uberať. E, viacročné plány sú základné preto, aby sme sa dostali z tohto problému. Dúfam, že zajtra zvíťazí zdravý rozum a že sa nám podarí vytvoriť správu, ktorá e, bude schopná byť prezentovaná aj na vonok. Ďakujeme pekne, pán Gallagher. A teraz pán Globarčík. Ďakujem, pani przewodniczący. raz bardzo... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa ešte rád veľmi srdečne poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom, najmä pani Ulrike Rodus, pánovi Kunovi a pani Ferreira, pánovi Ferreirovi za e, veľmi teplé slova, ktoré mi adresovali, respektíve moje správe. Dúfam, že táto správa sa bude držať e, tých schválených e, riešení a že e, začnú práce regionalizácie. Regionalizácia je našim spoločným cieľom v oblasti politiky rybolovu. V tomto bude spočívať úspech budúcej politiky rybolovu. Ďakujeme pekne. A napokon pán Ferreira náš štvrtý spravodajca. E ďakujem pekne, ďakujem. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom za ich spoluprácu aj za podmienujúce návrhy v mojej správe. Chcel by som využiť ešte svoročnícky čas na diskusiu o viacročnom pláne a takisto o návrhu, e, ktorý som e, predložil za GUE skupinu v, správe Gallagheru v rámci článku 7 e, si myslíme, že spravodajcovi sa nepodarilo dostatočne jasne vyjadriť špecifické charakteristiky jednotlivých flotil, a my musíme objasniť, že tieto flotily respektíve tieto floty v rámci zadefinovania podvodného výlovu musia takisto byť zadefinované aj jednotlivé flotiny, aj pretože malé rybárske lode určite robia iným spôsobom ako veľké e, rybárske lode. Takže myslím si, že tu hovoríme o rybolove, ktoré má, zabezpe- ktoré má zabezpečiť e, ryby na, spot- na lokálnu spotrebu lokálnej populácie, nemá byť posudzovaný rovnakým spôsobom ako rybolov, ktorí e, zabezpečujú veľké rybárske lode pre spracovateľský priemysel vo veľkej miere. Takisto aj ďalším pozmeňujúcim návrh nie som si istý, že či môžem súhlasiť e, s pánom spravodajcom Gallagherom, čo sa týka e, zásob rýb v určitej danej zóne, pretože E, rybolov e, sa uskutočňuje v rôznych e, zónach, napríklad v pobrežných vodách sú, sú, je to tzv. malý rybolov, na otvorených moriach sa používajú iné rybárske zóny a iným spôsobom sa takisto aj lovia ryby a myslím si, že tieto veci by sme mali podľa toho posudzovať a takisto aj tie TAC, teda podvodné výlovy by sa mali takisto definovať podľa tohto E, princípu. Nedá sa to robiť všetko jedným metrom. Treba za do úvahy takisto environmentálne, biologické faktory, ekonomické faktory, takisto sociálnu stránku. Nemôžete všetko hádzať do jedného vreca, keď sú to rôzne iné veci. Predseda, ďakujem pekne. Teraz je rozpráva ukončená a budeme hlasovať o, tejto, o týchto správach zajtra o 11.30. Now we move over to our next... Teraz budem pokračovať ďalšou spoločnou